Od politických skupín ALDE a ENF niektoré požiadavky na menovanie e, členov delegácií. Tieto menovania budú v zápisnici z dnešného plenárneho zasadnutia. Ak do prijatia zápisnice nebudú predložené žiadne e, pripomienky, tak budeme tieto menovania